Colleagues, we're, um, good afternoon. We're going to make a start because... Kolegyne, kolegovia, začneme. Pretože by som bol ráta, aby sme dodržali čas. Hlasovanie začína 16.15, takže myslím, že si posledný členovia sú tu, takže začneme bod číslo 1 prijatie programu bod 9, hlasovanie o Európskej pohraničnej a pobrežnej stráži, sa skutočne ešte pred bodom 5. Ak niekto nemá eh, pripomienky, tak eh, v tomto znení príjmeme program bod číslo 2, eh, jazykový režim. Nemáme tlmočenie do chorvačtiny a írštiny 16.15 elektronické hlasovanie, takže prosím, pripravte si svoje elektronické hlasovacie kartičky. Prejdeme k bodu číslo 3 a to je stanovenie spoločného zoznamu EÚ týkajúce sa bezpečných krajín pôvodu na účely spoločných konaní o poskytovaní a odnímaní medzinárodnej ochrany. Spravodajkňa je Sylvie Guillaume, predložených bolo 95 pozmejúcich návrhov a ako viete, kolegyne, kolegovia, e, momentálne neexistuje. Spoločný zoznam EÚ bezpečných tretich krajín pôvodu komisia navrhuje vytvorenie takéhoto zoznamu na základe spoločných kritérií. No a Slovo teraz dostane spravodajkyňa a po nej poslanci, ktorí by si želali vystúpiť. Takže Silvi, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja, by som chcela povedať, že tí pozmeňujúci návrhu len 94, pretože je bol stiahnutý, ja by som rada využila účasť niekoľkých čieňových spravodajcov. A rada poďakovala eh, za ich pomoc a za to, že prístup, eh, ktorý som chcela vyjadriť, eh, podporili takmer všetci z nich, čiže čiastočný mandát, no a časť textu, ktorá sa týka krajín, ostáva nedotknutá. No a ste budeme mať ešte možnosť zaoberať sa touto témou No a skôr treba povedať, že je to prístup, ktorý podporuje aj rada, pretože spolupracuje s azylovým úradom pre situáciu v tretich krajín a táto a, túto agentúra komisia vyšetria, ako by mohla pracovať v tejto kompetencii. No a, a či sa týka zvyšku pozmeňujúcich návrhov, tých krajín, ktoré sa to, alebo ktoré sú bokom, je tu 5 veľkých tematických, tematických oblastí. Poprvé, to týkajúci sa európskeho zoznamu, po druhé revízia zoznamu na doplnenie ďalších krajín. Tretia časť sa týka postupu vyškrtnutia zo zoznamu alebo prerušenia zoznamu kvôli neplneniu podmienok. Štvrtá časť sú základné práva a po piaté metodológia. No a ak mi dovolíte, pán predseda, začne sa im postupne venovať, nušia, čo sa týka národných zoznamov a európskeho zoznamu, tak v podstate všetci tieňoví spravodajcovia sú za posilnenú harmonizáciu, lehoty a modality, ktoré hm, sa žiadajú, sú rôzne, ale skutočne e, je tu jednotné želanie, želanie, aby sme boli v procese, aby sme začali proces harmonizácie. No a zdá sa mi, na, na, že môžem navrhnúť e, riešenie priateľné pre všetkých, aby sme mali národné zoznamy aj fungujúci európsky e, zoznam v rozumnej lehote a v tejto prechodnej fáze tie modality umožňujú eh, prechod eh, postupný a plynulý na európsky eh, zoznam, čiže je to veľmi dobrý bod, ktorý, s ktorým súhlasili všetci. Druhá časť, druhá, druhý tematický celok, sa týka revízie zoznamov na doplnenie krajín. No podľa niektorých tieňových spravodajcové hovorili, e, do, predložili pozmeňujúce návrhy, aby sa hovorilo presne o podmienkach doplnenia e, na zoznam, čo sú výtočné nástroje, čo by umožnilo e, pripraviť a, a prechod na jednotný európsky zoznam a samozrejme, to, to platia tie pripomienky, ktoré som uvedal v tom prvom tematickom bloku. A tretia, tretie blok je v prípade, teda vylúčenie zo zoznamu v prípade závažného porušenia podmienok, no už niektorí tieňoví spravodajcovia chceli a, celkovú reaktivitu tohto treba za treba, aby sme mohli zareagovať rýchlo v prípade závažného zhoršenia podmienok a situácie v člen- tej krajine na zozname. A po tretie, treba umožniť eh, mechanizmus prerušenia, ktorý nie je až taký eh, prísny, eh, z bez takých prísnych modalít, aby bol, bola krajina opäť zaradená na zoznam. Čiže nemôže to byť veľmi byrokratické a musí to byť veľmi reaktívne. No a ale súčasne aj praktické a jednoznačné, pretože momentálne existujú isté neistoty a nejasnosti, e, tak pre štáty samotné, ako aj e, pre organizáciu e, sa a štvrtá oblasť sú základné práva. Veľmi veľa pozmeňujúcich návrhov bolo predložených v tejto oblasti eh, na posilnenie legislatívneho rámca alebo posilnenie práv obs- eh, osôb, ktorých sa to týka, ktorých sa týka tento typ postupu. A tieto pozmeňujúce návrhy väčšinou týmto smerom a vyjadrujú aj eh, požiadavky Európskej agentúry pre základné práva. A Piatá, piatý tematický blok sú je metodológia. Boli prijaté, prijali sme upresnenia užitočné, ale niektoré pozmejúce návrhy sme neprijali a neodporúčali po poslednom odporúčaní tieňových spravodajcov. No a všetci sme sa zhodli na tom, že metodológia je skutočne dôležitá a rovnako sme skonštatovali, že návrh komisie v tejto fáze nemá metodológiu až takú jednoznačnú, takže ideli sme s týmto smerom ONHCR e a vyvodilo podobné dôsledky a ja teraz chcem v tejto fáze povedať to ešte možno jasnejšie ako tým je, uh, je, je budeme mať novú nejakú európskej metódy, no, že je dôležité, aby e, tento systém európskeho zoznamu e, fungoval, no, že návrh komisie zohľadne ťa orgán a situáciu krajinu pôvodu a posledný svoje kompetencie v tejto oblasti. Takže treba to upresniť, treba uh, plánovať proces konzultácií a ja, ja trvám na systéme konzultácií nejde rovnakým uh, musí rovnakým smerom. tých kompetencií, ktoré nie spadajú, áno, a UNHCR cítila ehm, podobné dôsledky, ako som už povedala. Takže nemôže to byť niečo zbytočné, musí to byť niečo, čo funguje. A ja myslím, že je nevyhnutné, aby sme efektívnili tento systém, aby teda systém Európskeho zoznamu a bol efektívny. Veľká Británia hovorila, aby radu a aby, aby rada nebola paralizovaná a Francúzsko tiež musí toto zaradiť do svojej reformy. Nože ďalšie zasadnutie tieňových správodajcov sa uskutoční 7. júna budeme pokračovať v, vychádzať z tej výmeny názorov, ktorá sa uskutoční dnes. No a, a dúfam, že sa nám podarí e, hlasovať čo najskôr. Dúfam, že to bude ešte do konca, do konca júna, tak aby sme mohli e, preveriť, preskúmať tento e, text detailne Takže toľko, pán predseda, k stavu našich úvah. Ďakujem pekne. Prejdeme priamo k tieňovým spravodajcom, kolegyne, kolegovia, aká alebo rád by som vás požiadal, aby ste každý hovorili dve minúty. No a ako prvá pani Daty, tieňová spravodajkyňa za EPP, ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja by som rada rada najskôr poďakovala tieňovej teda spravodajkyne Silvi Guillaume za je veľmi detailnú, podrobnú prácu veľmi trpezlivo. A ďakujem aj za zdvorilosť a slušnosť pri postupe na prácach. môži, aby by som rada predložila moje, moje stanovisko pozmeňujúcim návrhom, ktoré sme predložili my. Ja súhlasím s tými cieľmi a to je objasniť nejakú harmonizáciu medzi národnými zoznamami a zoznamami európskymi ak nejaká krajina zruší svoj zoznam, musí fungovať zoznam európsky. No a rovnako som za to, aby národné zoznamy a aby sa tieto zoznamy vzájomne plňali. No a by sa nevytváral zmetok na európskej úrovni nielen o bezpečných krajinách, ale aj o, o postupoch a, a nárokovateľnosti na štatúta a udelenie azylu ďalej. Čo sa týka jednotného európskeho zoznamu bezpečných krajín, musíme mať postup doplňania pre tretie krajiny na tento zoznam, pretože inak budeme robiť, čo robíme teraz, budeme strácať tak ča, e, e, Čiže treba mať jasný postup pre doplnenie tretich krajín na tento zoznam. No k spoločnému zoznamu bolo by dobre, eh, keby súčasťou readmisné dohody, ktoré eh, umožňujú efektívny návrat eh, ekonomických migrantov. Čiže keď máme krajiny pôvodu a krajiny pôvodu bezpečné, nevezmu si naspäť svojich migrantov, tak to nemá žiadny zmysel. No a ja som doplnila do pozmeňujúcich návrhu tiež podmienky eh, vyplacenia európskej pomoci, európskych eh, podporných zdrojov. je úzko späté s readmisiou. Takže to sú pozmeňujúce návrhy v mene eh, po, a politickej skupiny. Je milúto, že ten mandát a, taký komplikovaný, ale Myslím, že sa nám podarí nájsť kompromis a dohodu, aby toto bol reálny, účinný nástroj, aby sme dokázali čeliť migračnej kríze v Európe, pretože ak sa nám to nepodarí, tak budeme neustále svetkami veľkých drám, tragédií, tak ako tento víkend v stredozemí, v stredozem, na stredozemnom mori. Takže ja urobím všetko, čo je v mojich silách, aby sme mohli pokračovať v prácach a, a naše pozmúce návrhy boli prijaté. Ďakujem pekne. A pán Hala Auto, menej e KR. Ďakujem pekne za dobrú spoluprácu a EKR je presvedčené o tom, že na to, aby tento zoznam bol účinný, musí byť ambiciózny a nie reštriktívny. A rovnako treba, aby dokázal rýchlo reagovať na zmenu situácií v tretich krajinách, aj keď v princípe uprednostňujeme jednotný zoznam, tak tento takýto európsky zoznam nie je taký flexibilný ako národné zoznamy a preto máme isté pochybnosti o pozmeňujúcom návrhu číslo 47, podľa ktorého členské štáty, ktoré Európska únia a nepovažuje za bezpečné, mali by tiež vyškrtnuté z národných zoznamov. Európsky zoznam musí byť jednoznačne taký ambiciozný ako národné zoznamy, aby priniesol pridanú hodnotu, tak ak má nahradiť národné zoznamy. A rovnako úplne súhlasíme s pozmeňujúcim návrhom 69, podľa ktorého akákoľvek krajina, sa, e, kandidátska krajina by mala byť považovaná za bezpečnú a odstránená zo zoznamu a krajina nie je bezpečná, tak nemôže byť kandidátskou krajinou. Tak ako som už povedal, nie je úplne jasné, akým bude zrýchlený proces pre žiadateľov z bezpečnej krajiny, čo to znamená, presne ten zrýchlený proces a to je e, nevyhnutné, aby tento e, pre hodnotu a účinky tohto zoznamu. No a to je možno na teraz všetko. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a teraz e, v mene Jean Lambert, v mene Zelených, pán Lambert, Albrecht. Ďakujem veľmi pekne. Ja vychádzam za pripomienok našej tieňovej spravodajkyne Jean Lamberts, ktorá bohužiaľ nemôže sa zúčastniť týchto diskusí, takže najskôr my navrhujeme zamietnutie návrhu komisie, pretože si myslíme, že jeho prijatie ohrozuje pohodnotenie individuálnych prípadov žiadateľov o azyl Musí to byť jasne zohľadené v niektorých častiach textu. Po druhé, ak by sa parlament rozhodol, že udrží tento návrh, tak sme predložili viaceré pozmejúce návrhy, e, ktoré myslíme, že objasňujú niektoré body a doplňajú prácu e, spravodajkyne. Rovnako sme podporili je názor na čiastočný mandát stanovenia princípov predtým, e, než sa bude zaoberať špecifickými návrhmi pre krajiny. Nemyslíme, že štát kandidátsky štatút je nejakou garanciou toho, že štandardy ľudských práv budú dodržiavané pre všetkých občanov. A ďalej navrhujeme pozmeňujúce návrhy, ktoré by podporili vymazanie odvolávok o účele dezignácie tretej krajiny, aby znižil počet žiadostí rovnako. Sme predložili pozmeňujúce návrhy o garanciách pre žiadateľov, ktorí zvažujú zrýchlený postup. Ďalej si tiež myslíme, že nemôžeme stanoviť jasnú lehotu na ukončenie národných zoznamov, keďže nevieme, ako dlho bude trvať, aby jasné zváženie v usmerneniach pre eh, krajinu a v ľudských právach budú trvať a preto navrhujeme zmeniť navrhovanú lehotu. A tiež eh, myslíme, že ak budú niektoré krajiny zru- vymazané z európskeho zoznamu, nemôžu, byť, nemôžu sa objaviť na uh, národnom eh, zozname. Uh, hodnotenie krajiny musí byť ne, ne, neustály proces. A ak by krajina bola vyškrtnutá zoznamu na dva roky po sebe nasledujúce, tak túto krajinu nemôžeme považovať ďalej za bezpečnú. Uh, ďalej my stiahneme uh, eh, pozmejúce návrhy 35, 38 a 109. Ďakujem pekne. E, ďakujem e, pán Liberton a e, pán Ferron. No, ďakujem pekne, pán predseda. Ja chcem uh, uh, to, čo sme povedali, uh, je to úplný, úplné zamietnutie, pretože dnes azylová migračná politika je úplným fiaskom. No a treba k trom vymenovaným krajinám. Čo sa týka Turecka, žiadame úplné zastavenie rokovaní e, medzi EU a Tureckom. K Bosne a Hercegovine treba povedať, že e, ten štát e, predstavuje obrovské problémy, hlavne kvôli bielým džihadistom, ktorí ohrazujú bezpečnosť Európy. No a Kosovo, Kosovo je skorumpovaný štát, kde kresťanská menšina je potláčaná. Takže takýto e, typ správy ide po, proti suverenite e, štátov a my budeme hlasovať jasne proti. Ďakujem. E, no, pán Kirkos, ako posledný rečník na zozname. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem pekne. Prístup spravodajkyne. Teším sa som veľmi rád, že sa venujeme aj metóde a od eh, delenia jednotlivých eh, národných zoznamov. A parlament sa môže zaoberať eh, metódou, to je dôležitejšie a nebude sa, nebudeme sa zaoberať výberom krajín. Nože my sme Hm, stvárali aj Turecko ako bezpečnú krajinu v rámci tohto balíčka, aké to bolo veľmi komplikované a je skutočne dôležité, aby sme v parlamente neboli pod tlakom za, kvôli súčasným, súčasnej situácii. Ja som rád, že sa to oddeluje a teším sa už aj na štúdiu EASO, tak aby sme mohli sa venovať aj v podstate a venovať sa jednotlivým krajinám. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďakujem. Áno, ďakujem veľmi pekne. Ospravedlňujem sa, pán predseda, prišiel som neskoro. A chcel som mačkať ďalej zvažovania a hodnotenie tohto, tejto správy. Martina Anderson tu nie je, ale úzko spolupracovala so Silvi Guillaume, my skupina zelených, alebo teda ako skupina zelených, my sme za, teda proti všetkým návrhom, alebo proti celkovo návrhu komisie a tiež si myslíme, že e, situácia v niektorých krajinách e, tak bolo by dobre urobiť e, zoznam nebezpečných krajín a všetky informácie, ktoré dostávame teraz ukazujú, že krajiny, ktoré hrozí, že sa dostanú na zoznam bezpečných krajín, majú obrovské problémy Takže ideme lebo proti múrim, keď ideme týmto smerom. No a ja zrozená z vývoja udalosti a čaká utečenská dráma a politiky Európskej únie momentálne nerobia nič iné, len zvyšujú počet obetí na Stredozemnom mori, no a štatistiky e, to ukazujú viac ako 3000 ľudí bolo na Stredozemnom mori e, eh, roka. Od začiatku tohto roka je to viac ako 2000. A keď prídeme na to štatisticky, tak do konca roka to bude 6 eh, až 8 tisíc. Ja neviem, ako môžeme pokračovať v tejto eh, politike. Myslím, že hlavy štátov a vlád by mali zvážiť túto politiku histórie. E, ďakujem. E, bude sa v Líbe hlasovať e, po prerokovaní kompromisných návrhov. Silvi, chcete ešte na záver niečo povedať? Nie? Ďakujem. Budeme sa teda venovať ďalšiemu bodu, to je číslo 4, kolegyne a kolegovia. Máme tu riaditeľa a predsedničku správnej rady Európskej agentúry pre ľudská práva ľudské práva. Pán O'Flaherty a pani Sticker budú hovoriť o e, tejto otázke. Počkáme, kým sa e, presunú za stôl. E, sme radi, že pán O'Flaherty E, riaditeľ Európskej agentúry pre ľudské práva, je tu dnes nami rovnako ako pani e, Frauke Líza Seidensticker. Budú hovoriť e, o správe za rok 2016, o základných otázkach, o tom, čo sa najdôležitejšieho stalo v roku 2015 a takisto budú hovoriť o tých najväčších prekážkach a problémoch v otázkach ľudských práv v celej Európskej únii. V júni a v júli začne trialog týchto otázkach. Je preto dôležité, aby sme si tu vypočuli úvodné slova. Pán O'Flaherty je tu, myslím, poprvýkrát, ale nakoniec nie. Ja som tu ale vtedy nebol, keď hovoril poprvýkrát. Nebol som ešte za predsedníckým stolom. Takže e, najskôr bude hovoriť e, pani Frau za Sedenstiken a potom e, pán O'Flaherty prednesie e, svoju prezentáciu, takže vás e, vítam a e, pani Seidenstick, prosím, môžete sa ujať slova. Ďakujem, pán predseda, dámy a páni, vážení poslanci, dobré popoludne, všetkým vám ďakujem. Ďakujem za možnosť prezentovať výročnú správu agentúry, Európskej agentúry pre ľudské práva. Na úvod chcem vyjadriť naše ocenenie vašich snách v oblasti eh, ochrany ľudských eh, práv v celom spektre politických oblastí, ako aj za eh, úzkú spoluprácu s FRA. Minulý týždeň niektorí z vás prišli k nám, a bolo to pre mňa veľkým potešením. My každý rok publikujeme výročnú správu, aby sme zvýšili e, viditeľnosť a relevantnosť e, našej organizácie e, pre politickú rozpravu alebo rozpravy, pretože každý štát má svoje problémy a svoje priority. Niektorí z vás už poznáte naše správy a viete, že došlo k zmene názvu Fundamental Rights Report. takže Ide tu o e, rok zverejnenia, e, ktorý je aj v nadpise a ide teda o situáciu v tomto roku. Je to e, materiál, ktorý obsahuje tie najrelevantnejšie informácie a analýzy situácie z hľadiska a z perspektívy ľudských práv. A poprvýkrát toto prezentujeme v komparatívnej podobe. Zároveň zvyšujeme aj počet, aj závažnosť stanoviska názorov v tejto správe. V podstate e, je to už taký samostatný dokument vo všetkých jazykoch Európskej únie. Dúfame, že takto to bude ešte použiteľnejšie a užitočnejšie tak pre vašich kolegov tu v Bruseli, ako aj e, pre vašich kolegov doma pri E, politickom rozhodovaní. E, tie stanoviská v správe sú doplnkom e, tých právnych názorov, ktoré sa týkajú Mm, súčasnej legislatívy, ktorá sa pripravuje na základe požiadaviek európskych inštitúcií. Mnoho z tých požiadaviek e, vzýšlo aj z vášho výboru a na vašu požiadavku sme nakoniec v poslednej e, dobe predložili názor e, ohľadom spoločného zoznamu Európskej únie bezpečných krajín, o ktorom ste práve diskutovali ďalej ukazovatele ľudských práv v Európskej únii v kontexte E, správy z vlastnej iniciatívy o mechanizme o demokrat, týkajúcom e, sa demokracii, e, právneho štátu a ľudských práv v Európskej únii. Ja samozrejme aj naďalej budem veľmi rada, keď budeme od vás dostávať ďalšie stanoviská, ktoré sa týkajú ľudských práv a takto budú doplňať celý ten legislatívny proces. Otázky ľudských práv ktoré boli v popredí e, politík Európskej únie, boli takisto, e, takisto e, tými najdôležitejšími bodmi pre prácu Európskej agentúry pre ľudské práva. Tie stanoviská sa týkali otázok ako základné práva, právo na život, dôstojnosť, potrebu E, zefektívniť e, boj e, proti pašovaniu ľudských bytostí a takisto aj potreba integrovať pristahovalcov. Dámy a páni, Európska únia musí v každom prípade zvládať utečenskú krízu pri súčasnom rešpektovaní ľudských práv. Toto je pre nás zásadne dôležité v našej práci a to a tak v rámci dlhodobých aj krátkodobých e, projektov e, aby sa to odrazilo aj v teréne. Naša agentúra potrebuje oveľa väčšie kapacity. FRA nemôže byť e, nejakým periférnym činiteľom v tejto oblasti, musí byť stredobodom diskusí. Migrácia je oblasťou politik, ktorá sa v Európskej únii rozvíja najrýchlejšie a je veľmi dôležité z hľadiska udržateľnosti aj dôveryhodnosti európskych e, politík, aby e, ľudské práva zohrávali ústrednú e, rolu prostredníctvom nových politík a ich implementácie, pretože čelíme najväčšiemu pohybu utečencov od druhej svetovej vojny. Ehm, to všetko musí byť zakotvené v základných ľudských právach. Musíme udržiavať dialog o tejto téme aj ďalej. Na druhej strane e, treba eh, dať eh, slovo aj e, pánu riaditeľovi, ktorý bude hovoriť o kľúčových bodoch tejto správy podrobnejšie. Ďakujem. Vážený pán predseda, vážení členovia výboru, kolegyne a kolegovia, Pripájam sa predsedničke k tej vďake, že ste nás pozvali na prezentovanie správy o činnosti eh, FRA. Vychádza sa eh, z práce pracovníkov FRA a preto chcem vyjadriť uznanie všetkým eh, pracovníkom za predloženú správu, teda za túto prácu. Aby som bol úprimný, rok 2015 bol zlým rokom. Treba povedať, že došlo k poklesu ochrany základných práv. Videli sme, že sa zhoršila situácia základných e, práv základných ľudských práv. Ak si prečítate všetky kapitoly, vyplynie to z toho. Dovolte mi, by som sa dotkol niektorých. Teda e, Prvým bodom, tak ako povedala pani predsednička, je to otázka azylu a migrácie. Nebudem vám dávať žiadne štatistiky, vy si to isté sami veľmi dobre uvedomujete. Akokoľvek nazveme túto krízu, je to kríza hodnôt a je to kríza základných práv. A v tomto kontexte eh, si veľmi ceníme spôsob, ako výbor sleduje túto zhoršujúcu sa situáciu a povzbudzuje budeme vás, aby ste venovali pozornosť tým, že budete uskutočňovať aj vypočutia o situácii v tomto kontexte. Vážení členovia výboru, nájdete veľa detajlov v tejto správe, napríklad dôkaz o tom, že v roku 2015 v niektorých krajinách sa zhoršila situácia. No a viedlo to ku stavu e, refoulement. Ďalej, e, v administratíve, pri aplikácii každý e, deň bolo riziko reformov. Videli sme zmeny pravidel v niektorých členských krajinách. Boli ťažkosti napríklad pri zjednocovaní, zlučovaní rodín a to sú tiež základné práva. Teraz e, druhá oblasť, práva dieťaťa. Musím povedať tiež niekoľko slov. 30 až 40 migrantov sú práve deti a to je tragédia, že 30 e, tých, ktorí zahynuli, sú deti. Hovoríme v tomto kontexte o Stredoborí, Dve deti e, sa utopili každý deň od septembra 2015. Čas mi nedovoluje, aby som hovoril o tej enormné rizika, ktoré, ktorým sú vystavené deti na týchto jednotlivých trasách. Pozrieme, pozrite sa na ročnú, ročnú výročnú správu, ktorá navrhuje opatrenia, ktorými by sa privodili rozdiely. V prvom rade musíme vykonať ďaleko lepšiu prácu, aby sme integrovali stratégiu ochrany dieťaťa v procese poskytovania azylu a v procese migrácie. Ďalší príklad, musíme konať rýchlejšie, aby sme určovali tých, ktorí budú sprevádzať deti, ktoré sú bez sprievodu. Pozrieme sa na tretiu oblasť, a to je oblasť rasiz, rasizmu a intolerancie. No úprimne toto ostáva veľmi, na veľmi zlej úrovni v 2015, pretože zaznamenáva množstvo antisemitických útokov, útokov voči Rómom či moslimom je veľmi dôležité uznať, e, aký je ten rozmer. Totiž menšiny nie sú problémom, nie sú e, obecami a je dôležité, že nie sú dostatočné zákony, ktoré by mohli uplatňovať pri realizácii politiky. Väčšina našich členských krajín musí pracovať lepšie pri stíhaní zločinov z nenávisti. Na no, posledná oblasť je ochrana údajov. Máme tam ročné, výročné správy kde sa hovorí, že je dôležité vyrovnať bezpečnosť na jednej strane a základné práva na strane druhej. Správa odzrkadľuje veľkú dôležitosť obmedzených práv je dôležité, aby sa tu aplikovali tri princípy, a to je právnosť, e, e, e, potreba a proporcionalita. My sme do istej hĺbky tieto princípy preskúmali. Žiadali sme vaše stanovisko, pokiaľ ide o kontrolu a základné právy. Prezentovali sme túto správu pred niekoľkými mesiacmi, ale pozrime sa na niekoľko zistení našej práce. V prvom rade mnohé štáty sa angažujú v tej masovej kontrole, ale iba niekoľké z nich majú legislatívny rámec na toto. Uh, po druhé, je tu veľká diverzita kontrolných orgánov v jednotlivých členských štátov. No, práve s tou diverzitou sa potom e, spája nedostatok zdrojov, nedostatočné právomoci na to, aby sa dala náležitým spôsobom vykonávať práca. No, čo môžeme spraviť, keď sa pozrie, pozeráme dopredu? Celkom stručne niekoľko návrhov. V prvom rade Pozrite sa na názory e, v našej správe. Je ich 41. E, no a sú to inteligentné názory, ktoré e, umožňa e, konať. A týka sa všetkých tematických oblastí, ktorými sa vy zaoberáte. Po druhé, základné e, práva e, detí by mali byť v centre pozornosti. Tento výbor tak robí ale nie je to vo všetkých dotknutých oblastiach. Základné práva sa musia šíriť. Napríklad pozrieme sa na základné práva E, napríklad pri diskusii o európskom semestri a po tretie potrebujeme vzdelávanie v oblasti základných práv v Európe, potrebujeme programy tohto vzdelávania v inštitúciách Európskej únie, ktoré budú mať e, náležité finančné zdroje a v centre pozornosti bude charta a Napokon, keď budete pracovať ďalej, prosím vás, oslovujte FRA. Je to nezávislé centrum excelentnosti v otázke základných práv vy dostávate každý rok e, údaje, používajte e, právne analýzy, spolupracujete s nimi, aby ste vytvárali kapacity pre základné práva v našich inštitúciách a členských krajinách. Inými slovami, a tým by som aj končil. My sme agentúrou základných práv, sme vám k dispozícii e, v tomto čase plnom víziev. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne vám obi dvom. Je to veľmi detailná správa, povedali ste niekoľko zaujímavých vecí. A čo by som teda teraz urobil? Zoznam rečníkov mám k dispozícii, uzavriem ho. Aj vy ste sa hlásili. Takže ešte raz sa na to pozriem, ako vyzerá rečnícky zoznam. Ešte raz prosím vás, kto sa chce ujať slova. Takže asi dve minúty na každého. Uzavrel som zoznam. Uzatváram rečnícky zoznam. Prosím vás, držte sa dvoch minút. nezachádzajte veľmi do detajlov, aby ste neprekročili rečnícky čas. Bol by som vďačným, keby ste sa držali tých dvoch minút. Pán Bony ako prvý, ďakujem pekne. Pán predseda, ďakujem za túto správu. Myslím si, že je veľmi užitočná, veľmi dôležitá, dobre štrukturovaná, e, s veľmi dobrými odporúčaniami. E, sú to názory o teda názory agentúry o základných právach, je tu e, snaha podporiť v politike členské krajiny. Aby som sa rád sústredil na dve veci. Jedna sa vzťahuje na na ochranu údajov na informačnú spoločnosť. E, chcem povedať toľko, že je veľmi dôležité udržiavať tie pravidlá, teda proporcionalize potreby a e, právnosti. Žiaľ, v mojej krajine e, masová kontrola. E, o tej treba povedať toľko, že zatiaľ nemáme zoznam serióznych to zatiaľ nemáme ex ante e, hodnotenia súdov. Nazdám sa, že to je problém s manažmentom a s kontrolou týchto aktivít. Ja netvr- ja to netvrdím, pretože nemám rád moju krajinu, milujem svoju krajinu, ale pozorujem túto tendenciu, že problém medzi bezpečnosťou a medzi e, súkromím a slobodou je kľúčom v mnohých krajinách. A preto musíme analyzovať tieto názory. FRA malo by to byť transparentnejšie pre občanov samotných budeme mať verejné vypočutie v Poľsku o antiteroristických právnych predpisoch. No ja by som rád dodal niečo k bodu rasizmus, xenofóbia, intolerancia, pretože plne súhlasím s prvým názorom v tomto paragrafe e, správy, kde sa hovorí o niektorých aktivitách a niektorých politikách. Žiaľ, v mojej krajine vláda sa rozhodla, že zlikviduje radu, ktorá sa orientovala na e, aktivity zamerané proti xenofóbii a proti diskriminácii boli tam predstavitelia rôznych inštitúcií, a tak to mohli spoločne konať. Ďakujeme pekne, pán Bony a teraz pani Veržia. Merci, euh, monsieur le président. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som rada poďakovala zástupcom agentúry za kvalitu odvedenej práce, presnosť prezentácie správy. Mne sa páčilo zameranie, ktoré Je to základný a tiež výber poradia, k tomto povedali. Vy ste povedali, že rok 2015 bol zlým rokom, rok poklesu za ľudské a základné práva. Ja myslím, že viacerí v tomto výbore súhlasíme s týmto názorom. Nie som si istá v tom prvom bode, To by som rada kontaktovala, pretože ja myslím, že to problém aplikácie európskeho práva a zárodného práva v prípade imigrácie no a v princípe eh, non-reformu alebo nenavracania ste hovorili o spravodlivosti a stíhaní tých eh, a spravodlivosti pre tých, ktorí poskytujú humanitárnu pomoc ste otázke deti, Čoraz viac detí sa dostávajú na územie Európskej únie. Čoraz viac detí tu umiera. Izolovaných e, detí, nuž, e, treba sa zaoberať týmito vecami tiež. A sú to deti čoraz mladšie. Ja som bola v Podzalo pred e, dvoma týždňami a sme mohli konštatovať túto situáciu. A súhlasím tiež s vami v tom, a pokojím, že je naša skupina, a máme túto iniciatívu, Víme, že No, už končím, pán predseda. Vidíme, že to vedené v rámci vašej správy sa nám páči, no a GUE žiada na ďalšom zasadnutí správu o hotspotoch v Grécku, v Taliansku, hlavne otázke neustálých systematických deten- zadržiavaní, stíhaní, aj čo sa týka detí. A je dôležité, aby EFRA vypracovalo stanovisko k tejto téme a ja som sa zúčastnil do Sochrovej ceny a trváme na tom, aby Európska únia išla príkladom v tejto veci. Bohužiaľ, Momentálne sme od toho veľmi ďaleko a ideme skôr späť ako vpred. Um, minutes, but... Mm, ďakujem, eh, že som, eh, prepáči, že som to musel obmedziť na dve minúty, ale nemáme veľa času, pán Krkov. Ďakujem, pán predseda. Mm, je to veľmi dôkladná práca, takže sa zameriam len na eh, niektoré veci. V prvom rade sú veľmi zaujímavé odkazy e, na tie výsledky, ktoré sa zaoberajú e, chudobou detí. A my e, sme z tých, ktorí sú presvedčení o tom, že aj tie nehmotné aspekty, nielen tie hmotné, sú veľmi dôležité. A myslím si, že teraz je to dobre vážené a je to dôležitá otázka. Pokiaľ ide o osobitný prístup k deťom z hľadiska právneho systému, aj tu by som e, chcel mať istotu, že k deťom je ten prístup skutočne osobitný, najmä z hľadiska poskytovania e, lekárskej starostlivosti. A o tom sa tu takmer vôbec nehovorí a z môjho pohľadu je to veľmi dôležité. Ja chcem ešte poukázať aj na ochranu detí e, v kontexte počítačovej kriminality a ochrany detí na internete. Ja som bol súčasťou e, delegácie v poslednej dobe, ktorá e, rokovala s poskytovateľmi týchto služieb Spojených štátov. Oni si uvedomujú svoju zodpovednosť a ten e, dialog sa vyvíja pozitívnym smerom. No a potom ešte nakoniec otázka radikalizácie, lebo toto nám robí veľké starosti, to, ako sa mladí ľudia radikalizujú v dôsledku dôsledku sociálneho postavenia, rodinnej situácie a takisto v dôsledku toho, že sú vystavení určitým médiám a internetu. Um, Myslíte si, že ste sa tejto otázke tu v tejto správe venovali dostatočne, že to je všetko, čo vy ako organizácia môžete urobiť eh, v tomto ohľade? Ďakujem kolegyne a kolegovia. Ja som povedal, že ten rečnícky zoznam bude e, uzavretý a tak to je, pretože jednoducho máme 4, 15 e, hlasovanie, takže teraz e, pani Albiol, dve minúty prosím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 Melide. Chcem sa spýtať, ako hodnotíte vývoj tejto situácie, ktorá sa zhoršuje? No a potom otázka EÚ, Turecko. Tu je celý rad pochybností o tom, a, o, o tom ako vlastne vyzerá tá e, legálna stránka tej dohody. Už sa to nevolá dohoda, volá sa to vyhlásenie, aby sme sa vyhli niektorým problémom, ktoré by ten názov dohoda mohol e, priniesť, aký máte na to názor. My sme boli súčasťou delegácie v Turecku a ukazuje sa, že sa tam naďalej porušujú ľudské práva. Ľudia, e, ktorí nemohli požiadať o azyl, sú deportovaní, uzatvárajú sa hranice. Toto by nás malo trápiť. A chceme teda vedieť, či bude nejaká správa týkajúca sa tejto dohody medzi EÚ a Tureckom, či bude nejaký protest alebo sťažnosť na túto tému. A posledná otázka sa týka toho nového útvaru, ktorý má nahradiť agentúru Frontex. To je model akejsi európskej pevnosti, do ktorej sa nedá preniknúť. No a tu bude možné postupovať autonómne, bude to menej priehľadné, transparentné, zrozumiteľné. Budete spolupracovať s touto agentúrou v celom procese a aký to bude mať, aké to bude mať dôsledky na otázku eh, eh, európskych hraníc a ich ostrahy. Ďakujem. Eh, prosím, skutočne dodržte tie dve minúty. Pán Idemilo, prosím. Sorry, Peter, to be stern just before you, but... <coughs> no, Prepačte. Ďakujem. Hm, ďakujem za túto správu. Ja mám len všeobecnejšiu pripomienku a možno jednu otázku. Tá všeobecná pripomienka je táto. Právny štát, ľudské práva, základné práva, tie sú hm, produktom eh, liberálnych demokracií. Niektoré členské štáty však hovoria, že nechcú liberálnu e, demokraciu e, a ale niečo iné. V tom prípade e, tie základné ľudské práva um, ľudské práva, základné ľudské práva sa budú redefinovať. E, chcem sa spýtať, čo v takom prípade možno robiť? Ako e, budeme opisovať situáciu ľudských práv v tých neliberálnych demokraciách? a potom e, tá e, integračná stratégia, ako ste o tom hovorili. Tá situácia podľa mňa je oveľa horšia, než čo ste tam povedali, lebo tu sú rôzne typy diskriminácie, segregácia vo vzdelávaní, e, už vyše 100 konaní pre porušenie týchto pravidel bolo spustených E, ide tu o e, napríklad relokáciu romských skupín v mnohých e, európskych mestách, napríklad v Miškolci, v Maďarsku. Čo môžeme proti tomu robiť? To sa chcem spýtať. Ako môžeme tento proces zastaviť? Ďakujem vám. Ďakujem, pán Žurek. Ďakujem bardzo. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán riaditeľ, za túto vašu správu, za jej prezentáciu. Rád by som sa spýtal na jednu vec. Hovorili ste o prejavoch netolerancie v Európe, ale znepokojilo ma to, že aj kresťanskí utečenci nie sú tolerovaní. Tam sa hovorí tiež o násilí, či už teda ide o jednotlivé tábory alebo jednotlivé tie trasy. Pred dvomi týždňami o tom informovala humanitárna protestantská organizácia Open Doors. Nuž takéto aktivity sa často realizujú tak, že sú proti základným právam Európskej únie Často sa dezinformuje verejnosť o tom, aká je podstata týchto činností a vecí. Rád by som sa chcel spýtať, že v súvislosti s tými tragédiami, ku ktorým dochádza na trasách nelegálnej migrácie v ostatnom čase, počúvame o tom, že sa niekoľko sto ľudí utopilo. Organizátori týchto akcií by mali byť trestne stíhaní a odsúdení Medzinárodným súdnym tribunálom. Práve preto, že navádzajú ľudí k riziko, že prídu o život. My sa na to dívame na niečo spontánneho, ale prosím vás, máme dočinenia s organizovaným hnutím a podľa mňa by mal byť za to braný za zodpovednosť, pretože kto si to organizuje. Pani Intervelt, nech sa páči. Ďakujem pekne. Niekoľko poznámok a potom jedna otázka. Chcem sa poďakovať e, Fra e, za túto prácu e, v prospech ochrany základných práv. Keď sa tak pozerám na túto správu, na predchádzajúce správy, veľmi dobrí sme, pokiaľ ide o analýzy, čo sa robí zle, veľmi sme dobrí pri porušovaní, pri vyčísľovaní porušovaní práv Možno sa to každý rok zhoršuje, máme dlhý zoznam, ale čo vlastne s tým e, robíme? My vieme, v tomto výbore pracujeme na návrhoch, e, ktoré majú viesť ku mechanizmu právnych princípov a základných práv, ku ktorému ste aj vy prispeli. Tak ja som zvedavá, či by Fra mohla zohrávať úlohu pri identifikovaní porušovania základných práv, ale takisto um, takisto vymenovať prekážky. Nie sú to vždy praktické dôvody, ale materiálne dôvody. Sú to často politické dôvody, prečo sa uskutočňuje toto porušovanie, že tu nedostatok politickej vôle riešiť tieto problémy. Nie je to náhodou, že sa porušujú základné práva. Je to príčina, ktorá je na strane politiky vo vašich analýzach, vo vašich odporúčaniach budete venovať viac pozornosti teda tomu, ako politicky e, podporiť e, toto sledovanie porušovania základných práv. Pani Ferrero? E, v správe nie spomenutá jedna skupina, a to sú ľudia bez dokladov. Vy ste hovorili o tých, ktorí boli odmietnutí ako uchádzači o azyl. Ale čo sa stane s tými, ktorí sú odmietnutí, čo sa stane s tými, eh, ktorí zatiaľ neboli pojatí do tých e, politických rozhodnutí. Mnohých posielajú preč. Ja si myslím, že riziko je tu to, že stále viac ľudí sa bude napríklad skrývať. Stáva sa to veľmi často vo Švedsku, teda ak nemajú doklady, skrývajú sa. Možno by dostali dovolenie na pobyt po istom čase, ale skrývajú sa. Tak budeme musieť pouvažovať aj o ich právach v jednotlivých krajinách, ale nie sú to iba e, tí, e, ktorí e, boli odmietnutí. My sme neboli schopní ich vyhostiť napríklad, ale mnohí z nich majú povolenie dočas, na dočasný pobyt a mali možno sa integrovať. No a možno by dostali potom e, povolenie na trvalý pobyt. Takže opäť je tu veľké riziko, že takíto ľudia budú možno vyhostení a preto sa skrývajú v našich krajinách, nemajú žiadne dokumenty. Takže takto chcú predísť tomu, aby ich vyhostili. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ja nadviažem na predchádzajúcu otázku, pretože keďže teraz hovoríme o obnove dublinského systému a vidíme, že skutočne e, veľká pozornosť sa venuje prevencii sekundárnych pohybov a tak ďalej. E, takže čo si myslí agentúra o slobode pohybu? Ako by sa dali e, zosúľadiť princíp slobody pohybu a ľudských práv so snahami ľudí na zjednotenie rodín, vstup do krajín, no, kde je to riešenie. Z jednej strany vidíme, že vo Švedsku a v iných krajinách neregistrovaný, neregistrovaný slobodný pohyb prináša problémy, takže ako agentúra chápe, vidí riešenia a správne smerovanie s Dublinou v tomto smere. Ďakujem pekne a ďakujem aj za veľmi komplexnú a zaujímavú správu. So zaujímavými údajmi. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Soraya Post, nech sa páči. Ďakujem pekne, predseda. Ja tiež si myslím, že to bolo veľmi zaujímavé. Ďakujem za správu. Ku kapitole 4 o integrácii Rómov súhlasím s názorom, ktorý ste predložili, ale aj tak by som rada položila pár otázok situácii Rómov. Myslím, že žijeme v období politiky a stanoviska, keď eh, skupiny, eh, niektoré skupiny sú obratené proti druhým a to to majú veľký vplyv populistické strany, ale niekedy aj tie strany hlavného prúdu. Takže mňa by zaujímalo, ako zaistiť, aby sme väčšiu prioritu dali otázkam Rómov na politickej úrovni. 6 miliónov občanov EÚ a ich situácia je taká, že museli opustiť vlastnú krajinu kvôli diskriminácii, nuteným deportáciám, chudobe, rôznym dôvodom. No a tí, ktorí použili voľný pohyb, s nimi sa zaobchádzalo v niektorých členských štátov horšie ako s so obsami. Mnohí Rómovia, ktorí utekli pred Balkánskou vojnou bez dokumentov, tak ako sme počuli, sa vystávajú mnohým rizikám, ak sa vrátia do tých tzv. bezpečných krajín, ktoré pre Rómov nie sú vôbec bezpečné. Myslím teraz aj na ľudí bez štátnej príslušnosti, a ich práva, čo sa dá robiť s tým. V tejto kategórii spadá veľa Rómov kvôli kríze na Balkáne, všetko, čo sa tam stalo a, spôsob, ako sa vytvorili rôzne štáty alebo ako fungujú. Takže my musíme toto tému sa zaoberať na našich diskusiách. No a Silvii von Kaufmann, posledná rečníčka na jednu minútu, prosím. Ďakujem pekne, predseda. Je to... Škoda, že som prišiel neskoro, lutujem to, ale meškovalo lietadlo. No a ja mám pár konkrétnych otázok k vašej správe. Vy ste hovorili o Eurodaku. A na strane 22 je tam odsek na tejto téme, kde ste hovoríte o tom, že členským štátom ste dali informačný katalóg, zoznam otázok, medzi inými s tým, že utečenci, ktorí prichádzajú do Európy, e, by tí mali dostať viacero, viacero informácií o tom, prečo im odoberajú otlačky prstov. No a ja by som sa rada spýtala, či ku zoznamu otázok, tým bodom, čo tam máte, e, tie tri body, či by ste nám, či k tomu máte ďalšie informácie, alebo či je to takýto oznam, ktorý si potom postupili členským štátom. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. No a teraz prejdeme priamo Michaelovi Flahertymu. Dostane čas na odpoveď. Prosím, len stručne tie kľúčové body, pretože máme čas iba do 16.15. Nech sa páči. ďakujem pekne, predseda. Ja sa vynasnažím. A moja kolegyňa Franke Seidensticker to potom ukončí. No čo sa týka otázky pána Bonyho, ja som sa nevenoval detailom jednotlivých krajín, ale rád by som jeho a ostatných členov výboru informoval o tom, že vypracujeme ďalšiu správu a analýzu situácií, čo sa týka dozoru v Európskej únii s zameraním na uplatňovanie práva a zákonov. Ďakujem. No a pani Veržiac sa spýtala na viaceré otázky, ktoré sa týkajú utečencov, ktoré zopakovali potom viacerí členové výboru. Dovolte mi na úvod povedať, že agentúra pre základné práva úplne súhlasí s tým, že toto je kríza e, humanitárna základných práv, čo si vyžaduje konanie všetkých aktérov vrátane nás a my sa o to budeme snažiť a to aj pracov v Grécku, e, kde máme prvý, historicky prvý dočasný e, tým, Zaznela tu tiež otázka o tom, e, o základných právach a hotspotoch. Ak parlament myslí, že agentúra by mohla nejak užitočne e, pomôcť pri tvorbe takéhoto stanoviska, tak to radi urobím. Pán Kirkop hovoril o deťoch a mentálnom zdraví. Tým sa to ešte tak nezaoberáme, ale keď si prečítate materiály, ktoré sme vypracovali v roku 2016, tak tým venujeme intenzívne. Vypracovali sme správu o zdraví migrantov, a to len pred dvoma mesiacmi, kde sme hovorili, že otázky duševného zdravia patria medzi tie najvážnejšie. No a čo sa týka e, online rizik e, detí a sociálnych platform, ja som rád, že môžem výbor informovať o tom, e, že ohrozenia ľudských práv a rozsah v tom, ako sociálne platformy môžu podporiť eh, základné a ľudské práva. To bude súčasťou nášho fúfóra, ktoré sa uskutoční len o pár týždňov. Otázky zadržiavania, na to sa pýtala pani Albiol, ona sa spýtala, pýtala na to, čo robíme. V tejto oblasti my eh, pravidelne navštevujeme grécké ostrovy s našim malým tímom, ktorý má základňu v Grécku radíme orgánom a agentúram EÚ o tom, ako sa čo najlepšie vyhnúť, ako zabrániť porušovaniu ľudských práv. Táto práca bude pokračovať a dúfame, že s Frontexom, s ktorými je naša spolupráca na veľmi dobrej úrovni. Pán Muller sa spýtal na viaceré otázky. Niektoré z nich neumožňujú stručnú odpoveď, ale poviem len, že tie neliberálne demokracie ohrozujúce ľudské práva. Čo urobíme v takom prípade? Vychádzame z povinností v zmluve. Tie sú nemenné bez ohľadu na akúkoľvek politiku štátu. Pani Post, pán Niedermüller a ďalší hovorili o diskriminácii Rómov a ja môžem len potvrdiť, že Eh, agentúra pre základné práva o tom vie. Situácia Rómov je škandálom pre Európu. My budeme vyvíjať maximálne úzimie, úsilie, aby sme v rámci nášho mandátu, v rámci našich kompetencií mohli prispieť k plneniu základných práv rómskych spoločenstiev bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú. A sem patria aj tie eh, kočovné spoločenstva Rómov. No, hovorilo sa tiež o netolerantnosti voči kresťanskej spoločnosti, kresťanským spoločenstvám, e, bez ohľadu na to, ak, o akú e, náboženskú skupinu sa jedná, zaslúžia si, e, alebo majú náš záujem a budeme na to poukazovať a súhlasím s všetkými a súhlasím s pánom Jurekom, že potrebujeme reagovať na trestnoprávnej úrovni proti, proti pašerákom, nemôžeme si ich zamiešavať s migrantami, utečencami ďalšími. Hovorilo sa tu o ďalších veciach. Ja sa chcem zamerať na to, na tú výzvu, ako identifikovať prekážky, ktoré spôsobujú násilie, ktoré sú výsledkom politiky. Často je to výsledkom politiky, ale často je to výsledok nedostatok, nedostatku vedomostí, citlivosti alebo pochopenia toho, ako ľudská, ľudské práva sa uplatňujú v kontexte rovnako to je často aj následkom nedostatku zdrojov. A my chceme hovoriť o všetkých týchto zdrojoch a sústrediť sa na ne, aby sme vám pomohli. Naša práca má hlavne preventívny charakter, preto sú tie správy ťažké. Je ťažké písať nejakú správu o tom, čo sa nestalo. Pani Valero poukázala niektoré veľmi dôležité otázky o nedokumentovaných, alebo teda migrantoch bez dokumentov a komplexnosti komplexnosti integrácie, keď ľudia sú veľmi dobre integrovaní a čakáme, že sa vráte domov. To je veľmi komplexná oblasť. Je to rozhodujúce pre budúcnosť akéhokoľvek migranta. To musí byť individuálne posudzovanie, neexistujú nejaké skupinové reakcie. Napríklad bude Rómov. Pani Aristín sa pýtala na Dublin a revíziu Dublinu to je veľmi komplexná oblasť. My vítame príležitosť poskytnúť predložiť formálne stanovisko parlamentu, ak by sme boli požiadaní o to. No a na záver, čiže sa spýtal pani Kaufmann eh, o Eurodaku, ja som nepochopil celkom, poznám eh, otázku, ale bilaterálne na tie otázky zodpoviem. Po tejto revízii, alebo po tejto výmene názorov, dám slovo kolegyni, áno, ďakujem veľmi pekne vážené poslanky, neposlanci. V posledných minútach by som chcela poďakovať za tie naliehavé poznámky, či už sa to týkalo práv Rómov, práv detí, kresťanských menšín a tak ďalej. My sa tým budeme naďalej zaoberať, no a v riadiacej rade my máme veľmi citlivo vaše diskusie, čiže my to zohľadníme v našich správach. No a po druhé, aplikovateľnosť a prístup s našim, eh, nám to je skutočne kľúčom, kľúčové pre nás. My sa snažíme dostať na ďalšie politické úrovne a toto je tiež veľmi dôležitý bod. A po tretie, eh, ja myslím, že veľmi zaujímavý bol bod, ktorý ste položili o politické vôli, alebo na čo ste upozornili. A samozrejme, nemôžeme sa obmedzovať eh, takže budeme poukazovať na porušovania. My v tejto publikácii sa snažíme poukázať na príklady dobrých eh, postupov a dúfam, že to je dobrý prvý krok, ale súhlasím, že potrebujeme politické diskusie. Konferencia upozornila náš riaditeľ eh, fórum, to čo hovoril náš riaditeľ, fórum o základných právach sa blíži a potrebujeme viesť diskusie. Ďakujem veľmi pekne za túto debatu. Ďakujem veľmi pekne. Chcel, chcel by som vám obom poďakovať a rovnako personálu FRA za takú dobrú debatu a ďakujem aj, že za takýto krátky čas sme sa dokázali venovať niektorým kľúčovým otázkam a tiež si veľmi vážim, čo ste povedali, pán Flaherty, o otázke, že treba proaktívnejšie využívať FRA Dúfam, že budeme mať viac času venovať sa týmto e, veciam. Ďalší e, kolegovia ešte si prečítajú správy, takže ďakujem e, veľmi pekne za disciplínu kolegom v tejto diskusii. Ďakujem. No kolegyne, kolegovia, ak máte elektronické kartičky, tak začneme hlasovaním o 16.15. Možno už viete, že nás čakajú veľmi dlhé hlasovania a chceme do, do 18.15 útočniť. Ja budem prechádzať hlasovaním čo najopatrnejšie, takže prosím, pripravte sa. Kolegyne a kolegovia, navrhol som koordinátorom, aby e, si overili, že tu majú všetkých poslancov a, a náhradníkov, a že majú pripravené hlasovacie karty. E, prosím, usadte sa všetci. Začneme hlasovanie. Je to zložité hlasovanie. Ak budete mať nejaké pochybnosti, dajte nám to najavo hneď, prosím. Takže, dámy a páni, kolegyne, kolegovia. Prvé hlasovanie, to je bod 9, návrh nariadenia Európskeho parlamentu a rady o Európskej pohraničnej a pobržnej zdráže, ktorým sa odvoláva nariadenie EC 2007-2004 a nariadenie 863 2007 a rozhodnutie Rady 2005 267 ES. E, takže spravodajca je Artis Pabrix. Začneme hlasovanie pozmeňujúcim návrhom číslo 3. E, otváram hlasovanie. Takže ak to nefunguje, tak to skúsime znova. Dobre, takže len to zopakujem. Pozmenujúci návrh 103. Hlasovanie pokračuje. Ešte chvíľku počkáme, jeden poslanec sa snaží ešte hlasovať. Funguje vám to? Nie? Mohli by ste nám rukou dať najavo, e, ako hlasujete? Áno? Dobre. Takže jeden poslanec hlasoval rukou, končím hlasovanie je to zamietnuté 1.02. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Pozmenujúci návrh 1.04. Otváram hlasovanie. Prepáčte, E, takže 104263 e, e, súčasne otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Horizontálny kompromis 1. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. horizontálny kompromis 2. E, Otváram hlasovanie. To je transport, doprava. Ehm, končím hlasovanie. Prijaté. Úvodné ustanovenie 5, 1, 2, 2. Pozmeňujúci návrh. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. prijaté 208. E, Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté si návrh 220. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté Článok 5, odsek 1, 2, 3, 7. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 7, 9, 4. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. Kompromis Článok 1. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté kompromis ohľadom článku 2. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 2, 4, 9 a 2, 5, 3 spoločne do vedna. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 2, 5, 1, 2, 5, 2. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 11. Spravodajcu. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Pozmeňujúci návrh 260. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 261. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis článok 3. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis e, článok 4. Otváram hlasovanie. Prepačte. 2, 7, 5 ešte. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté kompromis e, ohľadom článku 4. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. To je to prijaté. šesť. Otváram hlasovanie. šesť. Končím hlasovanie prijaté. Kompromis e, článok 5. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 3, 4, 0. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 342. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté 12. No, spravodajca. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté kompromis článok 6. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie prijaté kompromis e, článok 6 e, mm, a nový. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Prijaté kompromis článok 7. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté tri, sedem, štyri. Otváram hlasovanie. 3, 7, 4. Končím hlasovanie. Hlasovanie je ukončené. Bolo to zamietnuté 3, 9, 5. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 4, 0, 5. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. prijaté 4, 1, 6 a 4 AFET 32, prepáčte, AFET 32, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté 4, 16, 17, 18 do Otváram hlasovanie. A prepáčte, len 416 a 417 opravuje sa rečník. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Zamietnuté 418, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté kompromis článok 9, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis článok 10. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. pozmeňujúci návrh 427. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie zamietnuté 448. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté 458. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté Kompromis článok 11. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 474. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis článok 12. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis, článok 13, prvá časť, má to dva časti, takže prvá časť, e, kompromis, tam, kde je napísané tretie krajiny, otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Prijaté druhá časť kompromisného návrhu, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 561. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis článok 14. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté Kompromis článok 15. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 592. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté 596. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis článok 16. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 601. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté kompromis, článok 17. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 6.07. E, e, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté 6.1.2. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 617. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté 627. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis článok 18, eh, prvá časť, časť A. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Časť B. Otváram hlasovanie. Ešte stále sa hlasuje. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis, článok 19, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 694. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 43 E, pozmeňujúci návrh spravodajcu. Otvorem, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 698. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté 696. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté 697. 697. Otváram hlasovanie. Za, končím hlasovanie. Prijaté. 699. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 700. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté 701. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté 702. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté 703. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté 704. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 706. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté Rozpočet 4. Otváram hlasovanie. E, končím hlasovanie. Prijaté 707. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Ústny pozmenujúci návrh. E, otváram hlasovanie pozmeňujúci návrh Moniky Hofmajer. Končím hlasovanie. Zamietnuté budget 5. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis článok 24. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis článok 25. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 726. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis článok 26, prvá časť. Otváram hlasovanie. Za, končím hlasovanie. Prijaté. Druhá časť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Sedem, štyri, sedem. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis e, článok 27. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie prijaté 756. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté 757. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis článok 28. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. E, kompromis článok 29. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis článok 30. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie Prijaté kompromis článok 32. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté kompromis článok 33. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 807. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis článok 34. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis článok 35. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 833. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 835. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté 839. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie prijaté kompromis článok 36. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 861. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté 862. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté kompromis článok 37. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 865. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie zamietnuté kompromis článok 38. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté kompromis článok 41, prepáčte, ospravedlňujem sa rečník, 39, článok 39, kompromisný návrh. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie prijaté. Kompromis článok 41. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 883. E, tak ten vypadáva 896. E, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté kompromis e, články 44-45. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 46 a 49. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijíma sa 998. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Príjme 990. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 51. Kompromisný návrh. Končím hlasovanie. Prijíma sa kompromis 52. Prvá časť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Druhá časť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Closed. Carried. Amendment 960. 960. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Devet, šest, sedem sú identické potom ďalšie. Alfred 69, identické s sedmičkou. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 976, otvorom hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 978, 979 sú identické, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietá sa. Otváram hlasovanie. Kompromisu článok 54. Končím hlasovanie. 994. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa pozmeňujúci návrh 995. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 996. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Baže 9. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Pozmeňujúci návrh 999. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietá sa. Kompromisný návrh článok 60. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijíma sa článok 62. Končím hlasovanie. Príjma sa AFED 76. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. jedna nula dva štyri pozmenujúci návrh. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Príjma sa. 1020. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Kompromis článok 65. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Príjma sa 1.0. 7. Končím hlasovanie. Kompromisný návrh 67. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Kompromis článok 68. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Príjma sa kompromis článok 69, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Príjma sa kompromis článok 70, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Príjma sa Otváram hlasovanie článku 1084. Končím hlasovanie. Zamieta sa 1087. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Príjma sa 1090. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa kompromis článok 71. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Príjma sa kompromis článok 72. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Príjma sa 1139. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa 1140. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa 1155. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa kompromis v článku 74. Otváram hlasovanie. 74, čo som povedal? 74. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Prijíma sa 1162. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa články 75-78, kompromisný návrh. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Príjma sa kompromisný návrh články 79-82. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Príjma sa 1.05. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie príjme sa 1.06, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa kompromis 0.2. 2. Končím hlasovanie. Prijíma sa 1.1.3, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 118. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa 116. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijíma sa 117. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa kompromis 5. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Príjma sa 124. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa 125. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamiet, e, teda prijíma sa e, osmička, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijíma sa 132, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa kompromis deviatka. Končím hlasovanie. Príjma sa 138. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Príjma sa 139. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Príjma sa. 140. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa 142. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa 143. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa 144. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa 146. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Príjma sa 145 a prepáčte kolegovia 149 otváram hlasovanie končím hlasovanie zamieta sa kompromis 14 otváram hlasovanie končím hlasovanie prijíma sa 15. Končím hlasovanie. Príjma sa 16 a 16 a otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Príjma sa 17. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie Kompromis 18. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijíma sa 20. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijíma sa 21. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijíma sa 192, otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Zamieta sa 194, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Príjma sa 193, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie Zamieta sa kompromis 22. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Príjma sa 196. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa 23. Končím hlasovanie. Príjma sa 24. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Príjma sa 24. Teraz 25. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Príjma sa 209. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. p 4. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. p 5. Peš. Ja som to preložiť. Pre mňa je to výbor pre rybalov. Prepačte. Tak pech 5. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijíma sa 28. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Príjma sa. 28 a B a 29. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Príjma sa 221. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa 30. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Príjma sa. 31. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Príjma sa. 33. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Príjma sa. Budget 2. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Príjma sa 229. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Príjma sa 39. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie príjma sa. A teraz budeme hlasovať o, modifikovanom texte. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Príjma sa 40, 55. členovia LIBE volili s väčšinou. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Gratulujeme spravodajcovi. Kolegyne, kolegovia, teraz si môžu vaše mm, ruky trochu oddychnúť, eh, kým prejdeme k ďalšiemu hlasovaniu, ale nikam nechodte. colleagues, let's... Um, is everyone feeling robust? Have you all got your voting lists? Kolegyne, kolegovia, tak dúfam, že môžeme pristúpiť k ďalšiemu bodu. Budeme hlasovať o stanovisku výboru LIBE, príprava povolebnej revízie VFR na roky 2014-2020, príspevok parlamentu pred predložením návrhu komisie správodajkyňou je Laura Agia no a pozmeňujúci návrh 1. Sme všetci pripravení. Zdá sa, že ja som nebol pripravený úplne kompromis 1. Dám vám teraz chvíľu na to, aby ste sa pripravili. Kolegovia, ideme hlasovať, takže prosím, usadte sa. Sedia už všetci. Dobre, kompromisný návrh 1, hlasovanie otvorené. Ukončené. Prijatý pozmeňujúci návrh 6. Hlasovanie je otvorené. Ukončené. Zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 7. Hlasovanie je otvorené. ukončené prijatý. Kompromis 2. Hlasovanie je otvorené. Ukončené. Prijatý. Pozmejúci návrh 15. Hlasovanie je otvorené. Ukončené. Prijatý Pozmeňujúci návrh 17, hlasovanie je otvorené. Ukončené. Prijatý. 18, hlasovanie je otvorené. Ukončené. Prijatý kompromis 3, hlasovanie je otvorené. Ukončené prijatý. Kompromis 4, hlasovanie otvorené. Ukončené. Prijatý. Pozmeňujúci návrh 27, hlasovanie je otvorené. Ukončené. Prijatý. 28 Hlasovanie otvorené. Ukončené. Prijatý. 29. Hlasujte. Ukončené. Prijatý. Kompromis 5. Hlasujte. Ukončené. Prijatý hlasovanie o znení z o návrhu znenia znení pozmeňujúcich návrhov. Hlasujte. Ukončené. Prijatý 41 hlasov za, 4 proti, 6 sa zdržali. Gratulujeme spravodajkyni. A teraz prejdeme k ďalšiemu hlasovaniu. Výmena informácií Takže ďalší bodom programu je hlasovanie o správe návrhu e, smernice výmene informácií o štátnych príslušníkoch tretich krajín a Európsky informačný systém registrov trestov ECRIS. Ja by som najskôr sa chcel spýtať, či by spravodajca chcel vystúpiť. Nie. Takže prejdeme k kolegyne, kolegovia, tiež by som vám mal asi povedať teraz, že, alebo požiadam spravodajcov, Takže kolegyne, kolegovia, EPP eh, e žiada o eh, menovité hlasovanie o kompromisnom návrhu 8b a niektorých ďalších. Takže podporujete žiadosť EPP o menovité hlasovanie o niektorých pozmeňujúcich návrhoch. Áno. A podporujete e, žiadosť skupiny zelených e, o 37, 45, 50, 52. Áno. Dobre, takže budeme hlasovať. Takže začíname Kompromis 8, hlasovanie otvorené. Ukončené. To bolo prijaté. Kompromisný návrh 8a, hlasovanie otvorené. Ukončené. ukončené, prijatý. Kompromisný návrh 8b, hlasovanie po častiach. Prvá časť, hlasujte. Hlasovanie je ukončené. Zamietnuté. Takže prejdeme k pozmeňujúcemu návrhu 36. Hlasovanie je otvorené, menovité hlasovanie. Pozmeňujúci návrh 36, pretože kvôli výsledku o časti 1 sme prešli priamo v časti 30, teda pozmeňujúcom návrhu 36, čiže hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu 36, hlasovanie je ukončené. prijatý. 39. Hlasujte. Takže ja sa ospravňujem. Teraz sa návrh 37 a 38, ktoré sú identické. Takže 37 a 38 sú identické. Hlasujte. ukončené. Bolo to prijaté. Pozmeňujúci návrh 14, teda pardon, 40 a 40 je 14 a 41, ktoré sú identické. Hlasujte. Ukončené. Bolo to prijaté. 43. Hlasujte. ukončené. Bolo to prijaté. 44. Hlasujte. Ukončené. Prijatý. 46. Hlasujte. Ukončené. prijatý. 47, hlasujte. Ukončené. Prijatý. 49, hlasujte. Takže kolegovia, pomýlil som sa, nemali sme hlasovať 49, ten je bezpredmetný. Takže toto zrušíme a prejdeme na pozmeňujúci návrh 50. 50 hlasovanie otvorené. Je to menovité hlasovanie. Ukončené. Bolo to prijaté. 52. Hlasujte tiež v menovitom hlasovaní. 52, menovité hlasovanie. Ukončené. Prijatý. 53, hlasujte. Ukončené. Prijatý. 54, hlasovanie otvorené. Menovité hlasovanie. ukončené, prijatý 55. Hlasujte v menovitom hlasovaní. Ukončené. Prijatý 16. Hlasujte. Ukončené. Prijatý 17. Hlasujte. Ukončené. Prijatý. 57. Hlasujte. Ukončené. Prijatý. 18. Hlasujte. Ukončené Prijatý 19. Hlasujte. Ukončené. Prijatý 58 a 59 sú identické. Hlasujte. Ukončené. Prijaté. Kompromis 9. Hlasujte. ukončené, prijatý, úvodné ustanovenia, pozmeňujúci návrh 1, hlasovanie otvorené, ukončené, prijatý kompromis 1, hlasovanie otvorené, ukončené, prijatý kompromis 2, Hlasujte. Ukončené. Prijatý pozmeňujúci návrh 4. Hlasovanie je otvorené. Ukončené. Prijatý 5. Hlasovanie je otvorené. Ukončené prijatý. Kompromisný návrh 3, hlasovanie je otvorené, ukončené, prijatý 25 za, teda hlasovanie je otvorené, ukončené, prijatý Pozmeňujúci návrh 26. Hlasovanie je otvorené. O kompromise 4 sa nehlasuje, pretože pozmeňujúci návrh 36 bol prijatý. Takže hlasovanie je ukončené o pozmeňujúci návrh 26. A bol prijatý. Kompromis 5. Prvá časť. Hlasovanie je otvorené. Ukončené. Prijatý. Druhá časť. Hlasovanie je otvorené. Ukončené. Prijatý. Kompromisný návrh 6. Hlasovanie je otvorené. ukončené, prijatý, 30, hlasovanie otvorené, ukončené, zamietnutý, 31, hlasovanie otvorené, ukončené, vypnutý 32, hlasovanie otvorené. Ukončené. Prijatý. 9, hlasovanie otvorené. Ukončené. Prijatý 10, hlasovanie otvorené. ukončené, prijatý, 7 hlasovanie je otvorené, ukončené, prijatý, záverečné hlasovanie, v menovitom hlasovaní, hlasovanie je otvorené, ukončené. Bolo to prijaté. 45 hlasov k 2, 4 sa zdržali. Rozhodnutie o otvorení rokovaní s mandátom a zložením rokovacieho týmu. Hlasovanie rozhoduje absolútna väčšina členov LIBE. Hlasovanie je otvorené. Ukončené. A bolo to prijaté 44 hlasov k 4 a 2 sa zdržali. Gratulujeme spravodajcovi. Ďalšie hlasovanie, kolegyne, kolegovia. Je to protokol na odstranenie nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami k rámcovému dohovoru Svetovej zdravotníckej organizácie o kontrolu tabaku a spravodajkynia Martina Anderson. Takže neboli predložené žiadne pozmeňujúce návrhy. Jeden pozmeňujúci návrh. Takže nie sú žiadne pozmeňujúce návrhy. Takže záverečné hlasovanie. Záverečné hlasovanie, hlasovanie otvorené. Hlasovanie je ukončené. A bolo to prijaté 47 hlasov k jednému, dva sa zdržali. Gratulujeme spravodajkyni. Ďalšie hlasovanie jednotný formát výse je to hlasovanie o otvorení medziinstitucionálnych rokovania o zložení rokovacieho týmu. Spravodajkyňou je pani Kaufmann. To je jedno hlasovanie o rozhodnutí otvoriť rokovania. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. A bolo to prijaté 46 hlasov k 3, 2 sa zdržali a ja prečítam zloženie rokovacieho týmu. Sylvie von Kaufmann, Shadow Rapporteur Petri Sarvama, Shadow Rapporteur, for, sorry, for that was for the EPP, Shadow... Tieňový spravodajca EKR, Timothy Kirkop, tieňový spravodajca ALDE, Gerard Depre, tieňový spravodajca pre GUNGL, Kostas Fisagonas, tieňový spravodajca pre Zelených, Odil Valero, a tieňový spravodajca EFD Dmitris Vonsdorf. Ďakujem pekne, kolegyne, kolegovia. No a prejdeme k prijatiu stanoviska Európsky cestovný doklad na účely návratu štátnych príslušníkov v tretich krajinách. Rokovať tiež o zložení rokovacieho týmu.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 Spravodajca je Jussi ho to som mal povedať už na začiatku. Okay, colleagues, let's proceed. Dobre, sme pripravení, budeme hlasovať, kolegyne a kolegovia. Takže horizontálny kompromis. Takže prvý pozmenujúci návrh je horizontálny kompromis. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Hlasovanie je ukončené a prijaté. Pozmeňujem si návrh 20. Colleagues, um, I should, I should have mentioned at the beginning that Mrs. Mohol som uh, povedať už na začiatku, že uh, pani Veršia predložila na pozmenujúci návrh uh, číslo 30, uh, ktorý sa týka dohovoru. Myslím, že sa vysvetľuje sám za seba, že je úplne jasný, ak všetci mm, súhlasíte, tak e, to e, teda zaníme do hlasovania. Teraz e, pozmeňujúci návrh 20. Už sme hlasovali o 20. Mm, prepáčte, už som trocha popletený, takže teraz otváram hlasovanie o hľadom pozmeňujúceho návrh 20. Pozmeňujúci, pozmeňujúci návrh 20, a kolegovia. Takže E, ukončil som hlasovanie. Pani Vazia, chcete k tomu niečo povedať? Chceli ste niečo ešte povedať pred hlasovaním? Áno, ja som chcel len niečo upresniť. Mal zaznenie znenie vydania tohto pozmeňujúceho návrhu e, v rámci e, kompromisu ide len o rešpektovanie Európskeho dohovoru o ľudského práva. No ja nechápem, prečo tu boli všade červené svetelka, prečo boli všetci proti Európskeho dohovoru o ľudských právach. Yeah, yeah we'll, we'll, vote on, we'll vote on 30 when we reach it, but I did... O 30 budeme hlasovať, keď sa k nej dostaneme, ale chcel som sa len spýtať, či chcete k tomuto niečo dodať. Takže 20 a 21. Teraz môžeme sa venovať 21, ale teraz uzavrieme hlasovanie o 20, takže ukončené hlasovanie o 20. To bolo odmietnuté. A teraz 21. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis 13. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. prijaté. Dvanásť. Otváram hlasovanie. takže to vypadáva pozmeňujúci návrh 74. 74. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 14. Otváram hlasovanie. Je to hlasovanie po častiach. Prvá časť, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Druhá časť, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 80. Otváram hlasovanie. Osem nula, prosím. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 87. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 15. Otváram hlasovanie. Dobre. Kompromis 15. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Pozmenujúci návrh 91. E, Otváram hlasovanie. 91. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 46. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté 18. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Pozmenujúci návrh 90. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 92. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 16. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie zamietnuté. 94, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis 16, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 19. Pozmenujúci návrh 19. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis. Úvodné ustanovenia. Kompromis 1. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté Kompromis 1a, pozmenujúci návrh 23. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 25. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté Kompromis 2. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Pozmeňujúci návrh 28. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie prijaté. 29. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. No, my už sme to urobili a urobíme to opäť. A máme tu poznaniúci návrh 30 Pani eh, Agia sa nevyjadrila k tomu, eh, takže otváram hlasovanie. Eh, mohli ste, mohli ste sa k tomu vyjadriť. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 3. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 4. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté kompromis 5. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté kompromis 6. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie prijaté. Štyridsať jeden, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 4. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 7. Prvá časť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Druhá časť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Pozmenujúci návrh 5. To je hlasovanie po častiach, takže prvá časť, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Druhá časť, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté pozmenujúci návrh 47. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté kompromisný návrh 8. Prvá časť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Druhá časť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Pozmenujúci návrh 52. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 54. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 53. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 55. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. E, hlasovanie po častiach. Pozmeňujúci návrh 7. Prvá časť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Druhá časť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis 9. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Pozmenujúci návrh 57. Otváram hlasovanie. Je to hlasovanie po častiach, takže prvá časť hlasujeme. Konec hlasovania. Zamietnuté druhá časť. Hlasujte. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Pozmenujúci návrh 8. Hlasujte. Koniec hlasovania zamietnuté. 9, hlasujte. Koniec hlasovania. Prijaté 59 otvorené hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 60. Hlasujte. Koniec hlasovania. Zamietnuté 61. Hlasujte. Koniec hlasovania. Zamietnuté 62. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 63. Hlasujte. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis 10. Hlasujte. Je to, prepačte kolegovia, najskôr prvá časť, lebo je to po častiach. Takže hlasovanie je ukončené o prvej časti. Prijaté druhá časť. Hlasujte. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 64. Hlasujte. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 65. Hlasujte. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis 11. Hlasovanie je otvorené. E, koniec hlasovania. Prijaté. 67. Hlasujte. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis 12, prvá časť. Hlasujte. Koniec hlasovania. Prijaté. Druhá časť. Hlasujte. Koniec hlasovania. Prijaté. Takže teraz budeme hlasovať o pozmenenej podobe texte. Bude to menové, menovité hlasovanie. Hlasovanie je otvorené. Eh, hlasovanie je ukončené. Prijaté 39 eh, proti 2, 9 sa zdržalo. Takže eh, zloženie rokovacieho týmu absolútna väčšina hlasovanie je otvorené. Hlasovanie ukončené. Prijaté 35, eh, traja sa zdržali, traja boli proti. Which 11? We 11? the, last one, yes, Juan Fernando here. We're taking one more vote, colleagues. Um... Ešte jedno hlasovanie bude, kolegyňa a kolegovia. E, ďakujem, kolegyňa a kolegovia, za to, že ste venovali čas e, a ešte budete venovať čas. Hlasovanie máme tu ešte jeden bod, takže by som ho rád s vami prerokoval. Je to bod 11, posledný bod programu rokovania. Um, Kolegyňa, kolegovia, uh, s ohľadom na spravodajcu uh, pre tento materiál venujte mi pozornosť. Ešte v prípade tohto bodu je to bod proti podvodom z DPH. Spravodajcom tohto stanovisko, e, stanoviska je Juan Fernando López Aguilar e, a on na Ekone e, bude prezentovať svoje stanovisko k spôsobom boja proti um, podvodom ZBH. E Kolegyne a kolegovia, to posledný bod, ak chcete odísť, prosím vás, opustite miestnosť ticho. Nech sa páči, máš slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja si veľmi uvedomujem, že sme všetci troška unavení po tomto dlhom hlasovaní, čo je prirodzené, ale bude to len niekoľko minút. Budem venovať komentárom, ktoré sa týkajú veľmi e, dôležitého dokumentu, totiž ide o trestnoprávne trestnoprávne záležitosti. Ide o smernicu PIF. Pracovali sme na tom už niekoľko rokov. A ide teraz o posledný e, mandát, ešte to nemáme všetko skompletizované. Práca ešte nie je ukončená. Ide hlavne o finančné záujmy Európskej únie. Ako všetci viete, že je to kľúčový prvok politike Európskej únie na posilnenie dôvery občanov vo všeobecnosti a na zabezpečenie toho, že peniaze sa náležitým spôsobom využívajú. Ja si uvedomujem, že dôvera v Európsku úniu klesá, klesá už niekoľko rokov. Takže musíme mať na zreteli, že toto je nástroj na opätovné získanie tejto čiastočne strácenej dôvery podľa Európy spolu 40 a 60 miliard sa stráca práve tým, že sa neplatí DPH na strane tých e, e, kriminálnych organizácií. A 80 spôsobuje ten tzv. carousel fraud, čo znamená e, závažnú cezhraničnú aktivitu. A to je prvok, na ktorý by sme sa mali sústreďovať. Mali by sme sa sústreďovať na závažné podvody súvisiace s pridanou hodnotou a hlavne na cezhraničnú povahu v kríze. Je to osobitne citlivé. Tieto peniaze by sa mohli dávať do služieb rastúcej ekonomiky, čo je mimoriadne naliehá vec. Rokovania medzi parlamentom a medzi radou o smernice o, o ochrane finančných záujmov, teda smernica PIF sa dostala do e, istej patovej situácie. Jedna z hlavných takých otázok je, že by sa smernica o pridanej hodnote mala posudzovať e, v širšom kontexte. Čiže do PIF smernice by sa mala dostať aj táto otázka e, pridanej hodnoty napriek judikatúre e, súdneho dvora. Bol tu prípad Tariko a ostatní alebo iní v roku 2015 sa to dostalo pred e, súdny dvor. Je jasné, že by sme takto mali navyše zdroje. Ekon e, hodla e, skoncipovať správu, ktorá by sa zaoberala práve problematikou definitívneho systému dane z pridanej hodnoty a boja proti podvodom v oblasti DPH. Takže keď sa pozrieme na kompetencie nášho výboru, ja zastávam názor ako spravodajca, že by sme mali podporiť názor, e, ktorý formuluje Ekona, hlavne tieto body, ktoré sumarizujú pozíciu Líbe. Čiže DPH, DPH by sa malo dostať do rozsahu smernice PIF, ďalej by malo byť posilnenie nezávislého EPO, ktorý by mohol potom E, dostať pred súd všetkých týchto páchateľov podvodov, teda podľa smernice PIV, to je e, podľa pôvodného plánu, čiže roz, teda rozvoj tej e, smernice PIV. No a potom splní tieto aktivity na to, aby sa vytvorila platforma ale žiaľ, táto logika neplatí pre radu. Som presvedčený, presvedčený o tom, že každé slabšie riešenie by bolo na úkor rozpočtu Európskej únie. Nemali by sme to tolerovať jedno z naj, jedno z najlepších ciest, ako bojovať proti euroskepticizmu, pre jeho nárastu, proti populizmu, ktorý tiež narastá, je realizovať správny rozpočet Európskej únie. Takže potrebujeme konať ďalej. A ja navrhujem, aby sme robili nátlak na radu, aby e, navždy zastavila to blokovanie tejto záležitosti. Ja som diskutoval o tejto otázke viackrát e, s radou počas e, holandského predsedníctva, takže je v skutku na čase, aby sme uskutočnili našu prácu. Rád si vypočujeme komentáre mojich kolegov o tomto stanovisku ku správe Ekon o definitivnom systéme DPH, aby sme mohli všeobecne teda e, posúdiť smernicu PIF z toho ohľadu, že sa nachádza v patovej situácii, túto patovú situáciu by sme mali prekonať. Ďakujeme pekne. Máme pritomných niekoľko tieňových spravodajcov, takže prvý za EPP má slovo pán eh, Bony. Nech sa páči. V mene Tomáša Zdechovského sa chcem poďakovať nášmu spravodajcovi eh, za jeho skvelú organizáciu tejto práce, vytvorenie definitívneho systému DPH, boj proti podvodom v oblasti DPH bol vždy našou prioritou. Ide nám o koordinované aktivity Europolu, Eurojustu, OLAFu, ako aj národných orgánov. Takto je možné bojovať proti organizovanému zločinu. Naša politická skupina príjma pozitívne toto, tento návrh stanoviska. Takisto EPPO, pretože to nezachádza za kompetencie výboru LIBE. Boli by sme radi, keby sa e, prijalo vo veľmi krátkom čase aj v tomto rozsahu. Ďakujeme za toto stanovisko. Ešte ďalší kolegovia, ktorí by sa radi ujali slova. Nie, takže ďakujem za vašu prítomnosť pri e, diskusii o tomto bode. 9. jún je termínom na predloženie pozmenujúcich návrhov. Je mi veľmi ľúto, že tu bolo trocha hlučno. Ďakujem kolegovia. Ďakujem vám všetkým, ktorí zotrvali do konca nášho zasadania. Podľa všetkého naše najbližšie zasadanie bude 16. júna. Ak to bude skôr, tak vám to oznámime skôr. Ďakujeme pekne.